Dear colleagues, um, we want to make... Kolegovia, chceli by sme začať čo možno najskôr, pretože máme e, k dispozícii len hodinu 45 minút na túto mimoriadne dôležitú tému. Budeme hovoriť o aktivitách, ktoré sa týkajú o záchranných aktivitách v Stredomorí. Je to niečo, čo vyplýva z rozhodnutia koordinátorov, ale v praxi je to veľmi dôležitá vec pre všetkých poslancov tohto parlamentu a chcel by som privítať kolegov nielen z výboru LIBE, ale aj z iných e, výborov, ktorí sem prišli, pretože majú záujem o túto tému. Téma e, vyhľadávania a záchranných akcií v Stredomorí nie je nová. E, zaoberáme sa ňou už 10 rokov na základe obnoveného mandátu Frontextu v kontexte všetkých tých tragédií a umrtí, ktorých sme boli svetkami v Stredomorí a takisto spolupracujeme s mimovládnym sektorom, ako aj s vládami vrátane talianskej vlády, ktorá je tu dnes zastúpená. A myslím si, že po rozhodnutí e, koordinátorov táto téma je ešte naliehavejšia v kontexte situácií v Líbii napríklad a je potrebné, aby sme sa opätovne venovali tejto dôležitej téme. Time, as I said, so my introduction will be very short and we will then move Takže prejdeme priamo vzhľadom na časové obmedzenie, eh, aby sme dali priestor našim expertom a potom vám možnosť klásť špecifické otázky. Ehm, eh, chcem upozorniť, že eh, táto diskusia je vysielaná cez internet a presiahne rámec tejto miestnosti. Cieľom tohto vypočutia je e, diskutovať o interakciách jednotlivých aktérov, ktorí sú aktívni v stredomorskej oblasti a takisto diskutovať o boji proti e, trestnej činnosti, ktorá s týmto súvisí a takisto e, si podiskutovať o aktuálnej situácii, ako ju vidia mimovládne organizácie, ktoré pôsobia e, v stredozemí. E, komisia predkladá akčný plán tejto chvíli, v ktorom sú návrhy opatrení, cieľom ktorých je znížiť tlak e, na stredomorské cesty a posilniť solidaritu e, mimovládne organizácie a velitelia ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom, e, by nemali byť vystavení hrozbe postihov. Je veľmi potrebné, aby pokračovalo poskytovanie pomoci na všetkých možných frontov, frontoch a takisto, aby zavládol duch solidarity. Vieme, kolegovia, že tisíce ľudí e, od roku 2014 sa v Stredomori utopilo a záchrana životov je prvou prioritou Európskeho parlamentu a jeho poslancov. Musíme hľadať eh, stály a robustný systém, ktorým, reakci- eh, ktorým Únia bude reagovať na eh, to, čo sa deje. Je potrebné, aby sme o týchto veciach diskutovali. Máme tu dnes medzi nami zástupcov talianskej vlády. Ja by som ukončil môj úvod, pretože som veľmi zvedavý, čo jednotliví aktéry k tejto téme povedia. Dám slovo teraz pánovi Sandrovi Kalinelovi, kapitánovi Kalitelovi, ktorý zastupuje taliansku pobrežnú stráž. Pán Kalinelli, máte k dispozícii 10 minút. Eh, good morning. Eh, sorry, speak in Italian. Dobrý deň. Dobré ráno, pán predseda eh, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem vám pekne za pozvanie, za možnosť účasti a chcem poz, teda poz, pozdraviť všetkých príslušníkov tejto pobrežnej hliadky, ktorí tam pracujú a ktorí zabezpečujú jej chod ktorí naďalej každodenne zažívajú, aký ťažké je plnenie ich záväzku na mori a ktorí to robia nielen ako službu pre Taliansko, ale aj pre samotnú Európsku úniu vo svojich e, mnohonásobných funkciách pobrežných hliadok, pobrežnej hliadky a osobitne aktivity dohľadu nad e, vonkajšími námornými hranicami, morskými hranicami a takisto koordinácia aktivít záchrany a pátrania na mori, tak ako to predpokladajú medzinárodné normy. To sú funkcie, ktoré, ako to vyplýva z geografickej pozície Talianska, už e, dávno takéto veci robí, pretože v prvej línii a tak čeli tomuto epochálnemu tlaku zmiešaných migračných tokov smerom e, na, do Európskej únie, ktoré prechádza predovšetkým týmto, touto oblasťou. Tým pádom e, treba pri našej činnosti zabezpečovať aj dôstojnosť ľudí a zabezpečovať ich práva Teraz eh, v krátkosti, ako fungujeme ako orgán, chcem pripomenúť, že talianská koordinácia od založenia to, tejto zložky eh, funguje na úrovni všetkých eh, zložiek tejto pobrežnej hliadky. My sme súčasťou Národnej pobrežnej hliadky a spadáme pod Ministerstvo infraštruktúry a dopravy a my sa pod, teda podriadujeme ich e, rozpočtovému a ich finančnému rámcu, okrem teda v rámci tých mnohých funkcií, ktoré plníme pod gestiou toho ministerstva dopravy, ktoré je e, úradom zodpovedným za výkon funkcií tých, takýchto. Okrem iného máme na starosti aj pátranie, záchranu na Vysokom mori, e, teda na mori. Ostatné povinnosti, ostatné väzby e, preskočím a budem hovoriť o ochrane námornej hranice. A to sa deje pod gestiou ministerstva vnútra, ktoré spolupracuje úzko aj s Frontexom. Pokiaľ ide o záchranu a pátranie na mori, pokiaľ ide o migračné toky, treba povedať, že pokiaľ ide o zodpovednosť tohto orgánu e, vo veciach pátrania a záchrany, Máme tu na úrovni Tanianska teda Centrum koordinácie pre takéto záchranné akcie. Ďalej je tu organizácia, ktorá funguje v rámci SARI. SAR, teda talianská pobočka pátrania záchranné akcie, ale sú to aj veci, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva a kde sa snažíme e, zabezpečiť služby v rámci SAR. Tieto aktivity majú svoje osobitosti, ktoré vychádza, teda idú nad rámec e, právnych úprav, ktoré sa týkajú činnosti SAR. Týka sa to aj ochrany osôb zachránených e, počas takýchto akcií a teda tá ochrana platí potom aj po takejto akcii. Ďalej je tu, e, treba zvážiť nestabilitu v Líbii a nedostatok takýchto iných agentúr, ktoré by dokázali pokrývať <laughs> takéto činnosti. Extrema syntézy, elementy, keď merit... Aby som to rýchlo zhrnul, to sú veci, ktoré si vyžadujú takýto riešenie komplexného fenoménu. Tie sú nasledovné. Napriek tomu, že takéto pohyby migrantov boli od začiatku 20. storočia motivované predovšetkým ekonomickými pohnutkami, tie aktuálne migračné toky, ktoré prichádzajú, tak sú zmiešané. E, sú to, je to zmes tzv. ekonomických migrantov a potenciálnych žiadateľov o azyl, e, eventuálne medzinárodnej ochrany. Nie, nie sú schopní nájsť legálne cesty príchodu a preto nedokážu, teda preto sa ich ujímajú aj také kriminálne organizácie. Tie hlavné prúdy migrantov pramenia z Libii a to vychádza z tej nestability, ktorá je v tejto krajine, kde kriminálne organizácie môžu nerušene fungovať, e, kde požívajú podporu tých lokálnych zložiek a tým pádom môžu realizovať takýto nelegálny presun migrantov. Kontrola námorných hraníc predstavuje isté osobitné problémy e, z pohľadu právneho a z pohľadu operačného, pokiaľ ide o tie hranice, hlavne pokiaľ ide o veľkú morskú oblasť, ktorá nespadá pod nikou jurisdikciu a tým pádom nie je to pod nikou vlajkou e, sú tu isté konkrétne problémy, ktoré súvisia e, s princípom non-refoulement, nenavracania, a to znamená povinnosť zachraňovať e, všetkých, e, ktorí sú takto na, na, na, na mori. Povinnosť tzv. SAR. My sme, teda oni sa naučili využívať tú situáciu, alebo teda, teda tie okolnosti, ktoré z toho pramenia a tým pádom obchádzajú tú jurisdikciu, ktorá tam je jasne daná často nie sú zabezpečené tie najbežne, najbežnejšie a najpotrebnejšie bezpečnostné opatrenia aj vo vzťahu k deťom, ženám a je tu teda potenciálne riziko e, umrtia na mori. Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM okrem toho, e, že informuje policiu po vylodení, mnohí e, ostávajú nakoniec aj v Líbii, ale boli nutení sa vylodiť buď násilne, alebo teda boli donútení, alebo museli opúšťať túto súžovanú krajinu. Na základe medzinárodných dohovorov vrátane SAR každý štát musí mať zodpovednosť e, špecifikovať operácie záchrany a pátrania, teda takéto SAR, aj tie regióny. Ale ako bolo uvedené, e, Líbia nemá stanovený žiadny konkrétny orgán, ktorý by bol zodpovedný. Okrem garancie zásady, zásad SAR, tie Usmernenia, ktoré sú vydávané na úrovni Medzinárodnej námornej agentúry, tie odporúčajú, aby centra záchrany Maritime Rescue Centers, ktorí by mali najskôr fungovať e, za účelom záchrany životov, mali by, si, e, mali by prijať aj tie primárne ustanovenia, ktoré pomôžu zachovávať svoju a plniť svoju funkciu a zodpovednosť a fungovať v tej konkrétnej oblasti, tak aby dokázali poskytovať takúto asistenciu čo najkvalitnejším spôsobom. V tomto kontexte aj z dôvodu geografického geografickej pozície, geografickej polohy Talianska z dôvodu ťažkostí, ktorými sa stretávajú migranti na, Malskom, na Malte, všetky tie veci, ktoré sa dejú, tie záchranné operácie, a ktoré si vyžadujú aj zapojenie armády, vrátanie použitia obchodných lodí a zapojenie mimovládneho sektoru, vždy sa to deje pod gestiou Italian Maritime Rescue Coordinating Center. Pokiaľ ale ide o organizáciu SAR, povinnosť poskytovať záchranu, to sa neobmedzuje len na osoby v ohrození prostredníctvom vlastných prostriedkov. A ja chcem pripomenúť, že pobrežná hliadka už od 90. rokov minulého storočia má osobitnú jednotku, ktorá sa, e, je na Lampeduze, na ostrove Lampeduza, a ktorá sa stará aj o libijské pobrežie. E, má tzv. offshore patrol vessels, táto povinnosť... sa con safety, alebo POS, kde tie zachránené osoby nakoniec e, majú možnosť e, vstúpiť na pevnú zem. A tu sú zapojené aj tie patričné orgány, ktoré fungujú na tomto území. A to je v súlade s tým nariadením, ktoré upravuje takúto činnosť a takéto aktivity. Samozrejme sú tu aj povinnosti, ktoré idú nad rámec eh, tých základných funkcií SAR. A Malta evidentne eh, má obavy, že sa opäť stane predmetom takých veľmi rigidných povinností, ktoré vychádzajú z Dublinu 3 tak na nich, a tie sa vzťahujú na migrantov alebo na žiadateľov o azyl alebo medzinárodnú ochranu. Obáva sa aj prísunu ekonomických migrantov. Tunízia, analogicky Tunisko, e, sa obáva problémov s uznávaním štatútu a takisto veci, ktoré súvisia s vylodením. E, Líbia nemá organizáciu, ktorá by bola v stave zabezpečiť efektívne zásahy, iba možno v nejakých jednotlivých prípadoch a tým pádom e, nie je možné považovať to za bezpečné miesto na vylodenie Jednotlivé členské štáty samozrejme e, istým spôsobom prispievajú, ale jednotlivo v rámci takýchto záchranných akcií ako Irsko alebo Spojené kráľovstvo v rámci BC Sofia. Uplatňovanie tých noriem SAR často sa končí v prvej fáze toho, tej záchrany. E, len vo výmočných prípadoch samotné štáty pristupujú k eh, pomoci Taliansku aj v druhej fáze, kde sa snažia zabezpečiť eh, bezpečné miesta vylodenia na tomto území alebo zabezpečiť príjem následne po vylodení v Taliansku pri aplikovaní základných princípov solidarity v zmysle článku 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie a to len z tých dôvodov, ktoré sa viažú na štatút ekonomického migranta a na osoby, ktoré potrebujú takúto ochranu. E, teraz preskočím štatistické údaje, ktoré každopádne sú súčasťou prezentácie prílohe. Chcem pripomenúť, že aktivita tých kriminálnych zložiek a národných organizácií, ktoré riadia rôzne e, migračné toky, tá sa týka, dotýka teda aj e, pobrežnej hriadky v Taliansku je nevyhnutné spolupracovať s policiou, ktorá získava rôzne informácie v rámci e, fungovania Rescue Coordinating Center alebo v rámci riadenia e, tokov po mori. E, tu na, samozrejme, boli častokrát zastavené tie lode, ktoré boli potenciálnymi prevádzačmi a ktorí takto porušovali tú chartu, ale predovšetkým v rámci koordinovania, koordinovania snách boja proti mafii aj z úrovni Ríma, Snažili sme sa takýmto spôsobom obmedzovať ten tok takto prichádzajúcich migrantov. Snažili sme sa zabezpečiť centra príjmu, ktoré by dokázali týchto ľudí nasmerovať do bezpečných podmienok. Jediná aktivita, teda samotná aktivita polície nemôže zabraniť tomu, že takéto migračné toky, e, ktoré idú po more, budú nakoniec e, naďalej realizované tými kriminálnymi organizáciami, ktoré budú takto získavať e, svoje profity. Asi 2 miliardy eur, respektíve 4,7 až 5,7 miliard, e, to bolo za rok 2015, ktoré, ktoré zarobili tieto zložky, tieto organizácie, to je obrovská suma, e, ktoré nie je možné teda potierať takúto činnosť len jednotlivými zásahmi, treba to riešiť na úrovni medzinárodnej spolupráce, tie jednotlivé intervencie nemôžu byť eh, nekoordinované, je nevyhnutné skladať ich ako eh, časti nejakej skladačky alebo pazo. Na vyzvanie Európskej komisie bola schválená prvá fáza spolupráce medzi SAR Talianským a medzi Libiou a tým pádom to máme zodpovednú organizáciu na úrovni Líbie a tak, ako to predpokladá aj medzinárodná dohovor, medzinárodné štandardy a sú tu rešpektované, dodržiavané všetky tie povinnosti, nakoľko čas e, vypršal. Chcem povedať, že ten fenomén, ktorý zažívame, tak ten nedobehne len tak rýchle. E, ak nebudeme schopní zasahovať e, a riešiť tie push factors tohto javu, tie, ktoré ho stimulujú, tak dovtedy to nebude v poriadku. Budeme musieť, pokiaľ možno, zobrať tento, tieto migračné toky z rúk tých kriminálnych organizácií a takisto si treba uvedomiť, že SAR nie je ani pôvodcom, ani rie, e, tým riešením toho problému. Je to len symptóm choroby, ktorá sa prejavuje potom na pevnej zemi a ktorú treba riešiť efektívnymi liekmi, tak povediať, s efektívnymi nápravami, vrátanie politických opatrení. To, čo teraz vidíme z toho, čo sa vyplýva, to sú tri veci. E, bezprostredne neexistuje nejaká alternatíva záchranných akcií na mori to ale znamená, že je tu nevyhnutnosť synergickej a užšej spolupráce na úrovni EÚ, ktorá bude aplikovať normy SAR a štandardy, ktorá, ktoré však nie sú dostatočné pre takéto situácie a bude posilňovať ochranu a dohľad nad vonkajšími eh, hranicami. A že tu bude eh, skutočne solidarita na úrovni celej EÚ pokiaľ ide o stredno, do, stredno a krátkodobý rámec, tak treba vyriešiť situáciu v Líbii, to je nevyhnutné aj z pohľadu realizácie rôznych programov spolupráce s touto krajinou. Takisto je nevyhnutné realizovať na európskej úrovni integrovaný systém legálnych e, tokov migrantov, e, príjmov, teda príjmu takýchto migrantov a takisto je nevyhnutné im priznať právo zostať, zotrvávať e, v EÚ a riešiť situáciu v krajinách tranzitu, v krajinách pôvodu. A samozrejme treba riešiť z dlhodobého hľadiska aj tie push factors, tie faktory, ktoré stimulujú takýto pohyb. Takzvaný Marshallov plán pre Afriku. Vo Zvedomím, že treba riešiť a pomáhať rýchle a mať integrovanú stratégiu, pretože skutočný problém, ktorým Európa, ktorým Európa čelí, ten sa neprejaví dnes, ale až zajtra sa prejaví. Ďakujem. Thank you very much, Captain and we will... Ďakujem veľmi pekne, kapitán Kalinelli. Teraz eh, um, poprosím ďalšieho ročníka, aby sa prihlásil. A medzi tým poslanci môžu nahlasovať svoje otázky alebo záujem o vystúpenie v diskusii. Nasleduje pán Fepis Ležery, výkonný rejiteľ. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, stení poslanci parlamentu. Ja sa zameriam na tému pátranie a záchrana v Stredomorí a začnem faktami a číslami. Približne 85 tisíc migrantov prišlo cez e, hraničné priechody do Talianska. 90% z nich, e, teda 90% z tých 85 tisícov migrantov prišlo priamo z Líbie. Takisto môžeme povedať, že momentálne prebieha operácia Trident a toto je spôsob, akým Európska únia preukazuje solidaritu a podporu Taliansku. Uvedem niekoľko čísiel, 12 pravidiel momentálne nasadených eh, zo strany Frontexu. Máme 5 prostriedkov na letecké vyhľadávanie, eh, lietadla, helikoptéry a celkovo je nasadených 400 eh, príslušníkov, ktorí pracujú v kontexte operácie Trident. Včera sme mali stretnutie k, vo Varšave a k nemu sa vrátim trošku neskôr. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o tom, ako je možné alebo bude vhodné zlepšiť, respektíve prispôsobiť operáciu Trident a akým spôsobom posilniť solidaritu EÚ, aby EÚ podporila Taliansko v schopnosti zdolávať tento tlak. Od začiatku tohto roka, do roku 2017, celkovo sa odhaduje, že približne 2000 osôb zahynulo v centrálnom Stredomorí. Frontex od začiatku tohto roka prispieval k záchrane životov. Naša operácia zachránila 16 tisíc životov od 1. januára tohto roku v centrálnom Stredomorí. Je tu ešte ďalšia dimenzia, o ktorej už hovoril zástupca talianskej pobrežnej stráže. Ide o boj proti trestným, trestnej činnosti, pretože migranti, obzvlášť tí, ktorí zomierajú e, v centrálnom Stredomorí, ale takisto aj v púštnych oblastiach e, Severnej Afriky sú všetci obeťami obchodovania s ľuďmi, respektíve pašovania ľudí. A na toto sa budeme musieť teraz zameriavať. Od začiatku tohto roka Frontex prispel k zadržaniu 177 pašerákov, respektíve obchodníkov s ľuďmi. Takže toto sú fakty, toto sú čísla k dnešnému dňu. Ak sa pozrieme trošku na drámec čísel a faktov, musíme najprv pochopiť, kto sú títo migranti, kto sú tí ľudia, ktorí prechádzajú z Líbie a iných afrických krajín. Po väčšine ide o ľudí, ktorí sa snažia nájsť si cestu z ekonomických dôvodov na územie EÚ. Veľmi obmedzený počet E, týchto ľudí sú ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a pravdepodobnosť, že dostanú status utečencov je veľmi nízka. Ak to porovnáme so situáciou, ktoré sme čelili pred dvomi rokmi alebo v Lani e, vo východnej časti Stredomoria. To znamená, nedochádza k presunom týchto tokov Ehm, ide o štátnych príslušníkov subsárských krajín alebo západoafrických krajín, napríklad Nigéria, Gambia, Senegal, ale, a toto je zaražajúce, máme tam mnoho štátnych príslušníkov Bangladeža, ktorí prichádzajú najprv leteckými trasami z Bangladeža do Tripolisu. Takže toto je situácia, pred ktorou ktorou stojíme e, dnes. A Taliansko je samozrejme v prvej línii a Taliansko dostáva podporu zo strany EÚ vďaka e, operácii Trident. Dovolte podeliť sa s vami o niekoľko zistení, pokiaľ ide o o patriacie a záchranné operácie. Je jasné, že Pátranie a záchrana je prioritou z humanitárnych dôvodov, ale aj z správnych dôvodov a O tomto hovorí medzinárodné právo, medzinárodné morské právo najmä. Frontex a Európska eh, stráž, pohraničná stráž, plní niekoľko úloh, ktoré sú definované v mandáte a chcem povedať, že eh, náš nový mandát, ktorý bol prijatý v oktobre minulého roka, tiež uvádza ako prioritu pátranie a záchranu ale takisto aj boj proti trestnej činnosti, proti cezhraničnej zločinnosti, vrátane prevencie terorizmu a toto je uvedené jednoznačne v našom mandáte. Takisto máme právo zbierať osobné údaje a poskytovať ich orgánom činným v trestnom konaní, v prvom rade talianskej polícii, ale takisto ich poskytujeme aj Europolu a v rámci nášho mandátu e, zdieľame tieto osobné údaje aj s Eurojustom. E, prebieha diskusie, ako optimalizovať e, technické kanály používané na výmenu týchto osobných údajov. Takže pracujeme na rôznych frontoch, aby sme prispeli k záchrane životov, ale takisto, aby sme aj prispeli k boju proti trestnej činnosti. Vývoj za uplynulé roky, pokiaľ ide o patracie a záchranné operácie, je následovný. V prvom rade sme svedkami toho, že Väčšina prípadov patrania a záchrany, respektíve zachytenia migrantov, sa deje momentálne veľmi blízko k líbyskému pobrežiu. Pred dvomi rokmi, kedy e, vstúpil do účinnosti operačný plán Tridentu, sme rozšírili e, pôsobenie tohto plánu smerom na juh, najmä smerom k južnej hranici Malckej zóny čo je viac menej e, polovica vzdialenosti medzi e, Sicíliou a líbyským pobrežím, ale v uplynulom období väčšina týchto záchranných akcií sa konala e, zhruba v tejto oblasti, to znamená asi v polovici cesty medzi severoafrickým pobrežím a južným pobrežím Sicílie. Teraz väčšina pátracích a záchranných akcií sa kde je zhruba 20-30 námorných míl od libýskeho pobrežia a má to niekoľko dôvodov, ktorých tu môžeme jasne hovoriť. E, obchodníci s ľuďmi, pašeráci ľudí v Líbii v súčasnosti nedávajú migrantom v zásade žiadnu možnosť, aby sa dostali na európske územie. Nemajú e, potraviny, nemajú pitnú vodu, nemajú palivo, Jednoducho e, dostanú sa len z líbyských vôd a niekedy sme svedkami toho, že um, tie člny s migrantami sú vyťahnuté z líbyských vysesných vôd a potom sú um, tieto člny s migrantami ponechané na pospus, pospas osudu. Uh, operácia Trident má uh, vo svojom mandáte uh, definované rôzne aktivity, a ktoré sa týkajú aj e, týchto opustených lodí. A mnohí migranti hovoria, že e, za niek- niek- v určitých okolnostiach pašeráci alebo obchodníci s ľuďmi jednoducho odtiahnú člny e, naplnené migrantami z libyských výsostných vôd, odmontujú motor a jednoducho ponechajú toto plavidlo bez motora E, plávať bez kontroly na mori. Toto vyplynulo z pohovorov so zachránenými migrantami. Ďalším dôvodom pre e, vysoký počet úmrtí je ten, že e, momentálne priemerná obsadenosť jednej bárky alebo člena je 170 migrantov, 177, kdežto pred dvomi rokmi bola priemerná obsadenosť takéto lode alebo bárky 90 migrantov. Teraz poviem pár slov o ďalších krokoch. Mohol by som hovoriť o ďalších aktivitách Frontexu na africkom kontinente, ale e, budem sa zameriavať skôr na centrálne stredomorie, lebo toto je téma nášho dnešného vypočutia. Včera sa uskutočnilo Stretnutie, ktoré som ja ako výkon rejiteľ Frontexu zorganizoval vo Varšave na žiadosť talianských orgánov s cieľom diskutovať o možných úpravách alebo zmenách operačného plánu Tridentu. Všetky zúčastnené e, krajiny šangenskej zóny sa tohto stretnutia zúčastnili a jeden z najdôležitejších záverov stretnutia bol ten, že bude ustanovená technická alebo odborná pracovná skupina okamžite e, najprv bude v bilaterálnom formáte, to znamená Taliansko Frontex e, a následne e, budú tie prvotné návrhy poskytnuté všetkým zúčastneným členským štátom Výkonný riaditeľ agentúry musí vypracúvať plán v súhlase alebo e, v súlade s hostujúcim členským štátom a v prípade operácie Trident je hostujúcim členským štátom Taliansko. Takže takto budeme postupovať. Včera padla zmienka aj o návratových aktivitách a samozrejme, keďže toto je súčasťou riadenia migračných tokov a súčasťou mandátu Frontexu. Mnohé členské štáty vyjadrili pripravenosť podporiť Taliansko vrátane prostredníctvom rýchlych návratových operácií, ak takáto potreba vyvstane. Takisto prebehla diskusia, a táto diskusia stále prebieha medzi italianskými orgánmi a komisiou o kódexe pre mimovládne organizácie. A my sme včera sa zmienili o tom, že tieto diskusie prebiehajú. Frontex vyjadril pripravenosť prispieť svojimi odbornými radami v oblasti riadenia hraníc, pátracích a záchranných akcií k tejto snahe, pretože my naozaj vidíme potrebu štrukturovať interakciu mimovládnych organizácií. Minulý týždeň sme mali možnosť stretnúť sa so zástupcami niektorých mimovládnych organizácií, bolo to na ich žiadosť a naozaj vnímam relevantnosť návrhu pre prijatie určitého kódexu pre tieto mimovládne organizácie. Samozrejme, to nie je úlohou e, Frontexu, aby rozhodoval o obsahu tohto kódexu, ale Frontex je pripravený e, prispieť k jeho tvorbe odbornými poznatkami. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, som k dispozícii a v prípade, že budú e, na moju stranu adresované nejaké otázky. Ďakujem, teraz poprosím Simona Morgina, aby nám taktiež povedal pár slov. Teraz e, e, tu máme dvoch zástupcov mimovládnej organizácií, najprv pán Marko Berkotu s doktorom Bez hraníc. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ešte by som chcel upovedomiť rečníkov, že potom príde moment, keď budú klásť otázky poslanci. E, bude na to asi 15 minút, takže pokiaľ by ste vy mohli obmedziť svoj rečnícky čas na 10 minút, nech sa páči, potom budú otázky a odpovede. Ale ďakujem, ja budem tiež hovoriť po taliansky. Na začiatok chcem poskytnúť istý kontext tohto historického momentu, v ktorom sa nachádzame za posledné mesiace v roku 2016 eh, sa spustila skutočná kampaň delegitimizácie, rekriminalizácie eh, mimovládneho sektoru, ktorý sa angažuje v tomto sektore. My sme boli eh, obvinení z porušovania morských alebo primorských noriem štandardov a s tým, že mm, konáme nejaké súčinnosti s týmito prevádzačmi a že sme nakoniec prispeli ešte k zvýšeniu umrtnosti v Stredozemnom mori vrátim sa k týmto argumentom a pokúsim sa aj preukázať ich nesprávnosť, ale hneď chcem povedať, že sme sa ocitli pred tým istý, pred tou istou križovatkou, ktorá opäť e, na nás čaká pred tak, tak, takýmto, takouto dilemou. No práve pred týmto výbor, výborom 4. septembra 2014 predchodca riaditeľa Ležery e, bol vystavený e, priamom ataku proti Mare Nostro, proti tejto operácii, ktorú si mala talianská vláda. Doktor Leggeri eh, nejakým spôsobom eh, vychádzal vtedy z tých, tých, tých, tých daných okolností a teraz eh, sa veci opäť namieria proti mimovládnym organizáciám, pokiaľ ide o aktivity záchrany na Libijskom pobreží. Ako si pripomeniete, aj v dôsledku alebo následne po tejto diskusie talianské inštitúcie sa rozhodli uzavrieť operáciu Mare Nostrum, ktorá bola z časti nahradená operáciou Trajto, ktorá dala e, osobitný mandát, pokiaľ ide o záchranu, a prostredníctvom obmedzených intervencií a prostredníctvom obmedzených zdrojov. Tie dôsledky boli devastujúce. Asi 1200 ľudí prišlo o život e, len v jednom týždni e, počas dvoch havárií, alebo teda nešťastí, ktoré sa udiali v apríli 2015. Aj v dôsledku záchranných akcií, do ktorých boli zapojené posádky obchodných lodí boli tie dôsledky obmedzené, pokiaľ ide o tragédiu. Predseda komisie Juncker eh, jasne hovoril o tom, že to bola chyba eh, pozastaviť operáciu Nostre, Márom Nostre, pretože to stálo životy. Ale ani tie okolnosti nepresvedčili Európsku úniu a členské štáty, aby zvrátili smerovanie ich politiky eh, bol tu samozrejme Triton, zvyšili sa niektoré aktivity, zvyšili sa činnosti v rámci Sofie, ale nebola tu žiadna iniciatíva, ktorá by bola orientovaná predovšetkým na zničenie podnikateľského modelu prevádzačov, e, namiesto teda potom riešenia v, te, te, v tom, tom reťazci až na, na ďalšej úrovni, teda zachránenia životov. Aj dnes tie údaje jasne hovoria o tom a preukazujú neprítomnosť európskych inštitúcií v rámci záchranných aktivít e, na mori. To sú údaje, ktoré sa vzťahujú na ochranu zo strany Frontexu a tie ne, nejakým spôsobom netlmočia nejakú urgentnosť alebo naliehavosť, že by to takto vnímali a že by dokázali zasahovať eh, správnym spôsobom aj v rámci Frontexu. Vzhľadom na tieto okolnosti v roku 2015 eh, Lekári bez hraníc a iné mimovládne organizácie sa rozhodli spustiť práve z dôvodov akcií, teda takéto akcie, teda záchrany práve v oblasti Stredozemia a dnes je úplne evidentné, že aká je tá nedisponibilita a neochota členských štátov e, zdieľať e, zodpovednosť s Talianskom, pokiaľ ide o zabranenie takýmto umrtiam, zbytočným umrtiam v stredozemi. A e, práve teraz sme svedkami tých dôsledkov takéto cynickej vízie, takého cynického vnímania. Nedokázali sme predísť takýmto umrtiam a dnes máme jasné rozhodnutie čeliť tlakom, ktoré sú E, ktorým sme vystavovaní. Teraz prejdeme k tým e, pozorovaniam a k tým postrehom, ktoré sú smerované na adresu mimovládneho sektora, mimovládok. Treba spomenúť tri obvinenia, ktoré boli na nás teda smerované, adresované a ktoré sú mimoriadne znepokojujúce. Najskôr ide o ten faktor pull, teda tú atraktivitu, teda že my prispievame k tomu, aby aj pri libyskom pobreží bola zvýšená taká frekvencia týchto prevádzačov. To sme viackrát počuli za tieto roky a je to argument, ktorý e, myslím, že nikto nedokázal preukázať a podložiť ich údajmi, informáciami empirického charakteru, no, konkrétne, konkrétnymi. E, my sme robili rozhovory so stovkami osôb v rámci našich aktivít a žiadna z osôb nikdy nehovorila o tom, že by e, odchádzala z tej krajiny a utekala v presvedčení, že bude potom nejakým spôsobom osvojená, že prejde, bude umožnený ten prechod ten stimul od, odchádzať, to určite neprispievajú k tomu tie mimovládne organizácie. My sme videli, že na záchranných vestách boli napísané telefónne čísla a teraz a takisto aj na mená osôb v prípade, že ich eh, mŕtvola bude nájdená v mori. Eh, migranti majú len malú, malý priestor na nejakú iniciatívu, alebo samozrejme eh, aj to je milná predstava keď si vezmeme, ako to bolo v prvých 4 mesiacoch počas roku 2015 pri Sicílii, jediný moment, kedy sme mohli preukázať skutočne e, tú, tú validitu takéhoto faktoru pull, tej atraktivity. Údaje o odchodoch ktorí neboli predmet, teda nejakým spôsobom neklesali, alebo teda tie čísla, bolo tam, bola tam jedna obeď na každých 7 odchodov a to bolo v dôsledku zníženia disponibilných prostriedkov ochrany a záchrany. E, takisto sme boli svedkami od roku 2014 až do roku 2016-2017 zvýšenia teda pobytu, teda počtu odchodov. Vychádzalo to z dynamiky v tých krajinách odchodov a takisto z neustále sa zhoršujúca situácia v rámci Líby. To sú dynamiky, alebo teda istý vývoj, ktorý sa udial už pred zvýšením prítomnosti tých mimovládok na tomto území alebo ich zapojenia sa do záchranných e, akcií v rámci Stredozemného mora. Nie je ťažké vyvratiť to, druhé, to druhé tvrdenie, teda podpora proti tým, tým e, prevádzačom. Unaformed e, má takisto údaje k dispozícii, ktoré dokazujú, že my dobrým spôsobom zasahujeme do, do, do, tých, do tých tokov a samozrejme niektoré veci boli nepriaznivé a viedlo to k tomu zvýšeniu aj úmrtnosti. Samozrejme, e, tu na, e, sú evidentné dôsledky, ktoré boli nechcené, ktoré vyplývali z tej aktivity pašovania, prevázania, teda v rámci Sofia. E, samozrejme, tá cesta pomory sa stala rizikovejšou, je ale správne tvrdiť, že je, treba prispieť k tým aktivitám aktivitám záchrany. Ale to je jedna z najhanebnejších, najhanebnejších tvrdení, ktoré boli adresované týmto mimovládkam. Aj tu samozrejme sú možné úplne absolútne rozdielne interpretácie. Stačí sa pozrieť na údaje na mesačnej báze. Tie najvyššie miery úmrtnosti v roku 2016 sa preukázali v období apríl-máj 6, respektíve 7 okolo 7 kedy e, výrazným spôsobom sa zvyšila prítomnosť takýchto lodí prevádzackých v Stredozemnom mori a preto nebolo možné realizovať účinným spôsobom takéto záchranné operácie, keď, e, ale, ale aj napriek tomu za dva mesiace bol zachránených veľa osôb aj prostredníctvom mimovládnych organizácií. Takáto mesačná alebo analýza na mesačnej báze preukazuje, že vyššia prítomnosť e, medzi, medzinárodných mimovládnych organizácií prispela k tomu, že tá miera úmrtnosti sa znížila v sledovaných mesiacoch. Polemika, ktorá bola v, tomto, v týchto mesiacoch sa spustila, tá vychádzala často z takých povrchných argumentácií, argumentov a často zmetočných. My sme sa ale ocitli každopádne e, v, rám, e, v situácii takého otrávenia tej klímy a zhoršovalo to fungovanie mimovládnej organizácie, takisto občianskej spoločnosti a predovšetkým to spochybnilo morálne princípy a, po, a takisto právne povinnosti, ktoré plynu pri záchranných operáciách. Je nevyhnutné si uvedomiť, že to, čo sa deje teraz v rámci Stredozemného mora, že e, bez príspevku mimovládnej organizácie by to bol skutočne ešte výraznejší problém. Boli tu e, na nás nesené neuveriteľné obvinenia. A hovorilo sa o tom, že prispievame k nejakým zatváraniu hraníc e, v dôsledku dohovorov, ktoré boli uzavreté s libyskými úradmi. Tie hrozné podmienky, ktoré vládnu v tých eh, táboroch, kde sú osoby odvedené potom, čo ich zachytí eh, tieto pobežné hliadky, ktoré boli vyškolené, a ktoré boli aj financované zo strany EÚ, tak eh, to určite nie je dobré. Je nevyhnutné, aby celá Európska únia sa snažila za každých okolností o zvládanie a o zníženie počtu tých migrantov, ktorí takto idú predovšetkým situáciu kontrolovať v Libii a viac bojovať proti kriminálnym organizáciám a je tu málo ale reflexí, málo úvah a nie žiadny konkrétny návrh, pokiaľ ide o riešenie situácie v krajine pôvodu, ako je Líbia a predovšetkým uvažovať nad tým, akú motiváciu má človek, ktorý musí platiť prevádzačovi na to, aby prešiel cez stredozemné more, aby pritom vystavoval riziku svoj vlastný život. A musíme povedať jasne, MSF a iné mimovládky a ich prítomnosť e, v mori stredozemnom zabezpečila, že sa humánnejším spôsobom a solidárnejším spôsobom riešili a pristupovalo sa teda k tým migračným tokom nevyhnutné, aby takýto typ operácií záchrany pátrania v rámci Stredozemného mora už nemusel existovať. E, ale dôvodom je, prečo neexistuje lepší spôsob, je, že neexistujú politiku, teda politiky, ktoré nútia stovky ľudí, aby takýmto spôsobom vystavovali ich životy ohrozeniu. E, v priebehu roku 2017 e, minimálne raz za dve hodiny zomrie jedna osoba a nie je možné sa tváriť, že to nevidíme Záverom chcem povedať, že v očakávaní rozdielných a iných politík, ktoré konečne budú prinášať legálne alternatívy, ako dos- dorazí do Európy, záchrana na mori e, musí sa stať opäť ústrednou témou v rámci európskej rozpravy. Je to konkrétna zodpovednosť predovšetkým inštitúcií, e, ktoré sú pri moci, e, teda ktoré rozhodujú preto je neospravedlniteľné mať tu nejaký ne, ne, medzivládny systém, ktorý nebude fungovať a je nevyhnutné, aby členské štáty a Európa skutočne sa dohodli a aby pomohli aj e, talianským orgánom. Nakoniec si nemôžeme dovoliť nespomenúť tie dôsledky, ktoré prinášajú evidentne tie európske politiky alebo ich nedostatok. To znamená zhoršia e, kontrola tých hraníc a priorita je tým pádom posúvaná na libyské zložky a tým e, pádom to, sa to presúva výrazne na tie libyské orgány a takisto je tu veľa záchytov na mori. To Znamená, že je tu e, takisto fenomén, kedy sa stovky ľudí vracajú naspäť do Libie a dá sa to dobre povedať, e, dobre po taliansky a týmto uzavrem, že čo oči nevidia, to srdce neboli. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Bertato. A teraz ďalší zástupca mimovládiek, Jody Sandro z Human Rights Watch. Poprosím vás, držte sa rečníckého času, lebo máme tu 17 rečníkov, ktorí sa hlásili o slovo, tak aby ste mali čas aj na odpoveď. Ďakujem, vynasnažím sa ľudské práv, naša organizácia si naozaj robí obavy o zrýchlenie spolupráce EÚ s libijskou vládou v oblasti, o ktorej hovoríme. Je tu program nastavený pre budovanie kapacít pre námorné služby libijskej vlády a toto nám naozaj robí obavy, pokiaľ ide o práva či zdravie migrantov na mori, či alebo aj na, na zemi v Libii. Takže budem hovoriť od začiatku veľmi jasne. Líbske, libyské e, služby nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby bezpečne a humane vykonávali svoje patracie a záchranné akcie. A samozrejme e, ľudia, ktorí sú potom nimi e, zachytení, sú vylodení v Líbii, kde musia čeliť z, z zadržaniu v, za príšerných podmienok a hrozí im veľké riziko. E, naozaj im hrozí zneužívanie, vrátanie mučenia, sexuálneho násilia. Máme tu dôkazy o brutalite voči migrantom a ľuďom žiadajúci o azyl a naozaj bude veľmi dlho trvať, kým sa zlepšia podmienky a zaobchádzne e, eh, migrantov a ľuďom žiadajúcich o azyl v Líbii preto je dobre si pripomenúť, že nikto nespochybňuje to, že lode s EU vlajkou nemôžu vrácať e, nikoho, koho zachránia či zachytia na mori. Nesmú ich vrácať do Libie, pretože to by bolo e, jednoznačným porušením princípov, ku ktorým sú EÚ členské štáty zaviazané. Ako všetci viete, Libia je krajina, v ktorej zúri konflikt, ktorý autority tam bojujú o legitimitu a kontrolu teritoria. E, Líbyská pobrežná stráž je rovnako fragmentovaná. EÚ spolupracuje s e, pobrežnou správou v rámci vlády, ktorá bola uznaná OSN ako aj EÚ. Tieto, táto pobrežná stráž má len nominálnu kontrolu nad e, pobrežím západnej Iblie, vrátane Tripoli, Zoja, Zevrata, Zuára a ďalších miest. E, veliteľ týchto, tejto pobrežnej stráže Zevia, to je naozaj najväčší bod naloďovania a vyloďovania, povedal Human Rights Watch v apríli, že nepríjma vôbec žiadne rozkazy od šéfa GNI pobrežnej stráže. Taktiež povedal, že pod jeho vedením E, ľudia pravidelne e, bijú týchto migrantov, ktorých zachytia, namiesto toho, aby ich zachraňovali. GNI e, takto, taktiež má vlastnú námornú stráž, tí zase strážia východnú časť krajiny a naozaj existujú dôkazy, že porušujú predpisy. 1. júna e, panel expertov o Libii e, hovoril o prepojení medzi ozbrojenými silami, kriminálnymi zložkami a e, pobrežnou strážou. Pobrežná stráž je častokrát zaangažovaná v pašovaní GNI. Je otázka, či má GNI kontrolu naozaj nad situáciou na mori a účastníci ktorí sa zúčastňujú školení EU si robia o túto situáciu obavy. Školenia EÚ e, pobrežnej straže Gény začali v oktobri 2016 v súlade s, e, s informáciou, ktorú poskytla e, program SOFIA. 93 plukovníkov bolo vyškolených a 42 bolo vyškolených v Malte a, pardon, na Malte a v Grécku. Ďalšie sa plánuje v Taliansku, Španielsku v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďalšie školenia. Takže školenia e, sa zaverajú či už medzinárodným e, humanitárnym, či utečeneckým právom, alebo základnými činnosťami na mori, avšak obávame sa, len mrzí nás, že sa tu neriešili najlepšie obranné postupy, pokiaľ ide o opatranie a záchranu. E, keď sme komunikovali s, so zastupcami libyských strany, tak povedali, že by potrebovali zlepšovať prístup, pokiaľ ide o operácie na mori a my sami sme zaznamenali mnoho prípadov, kedy e, zástupcovia líbyských e, síl sa e, prejavovali naozaj neprimeraným spôsobom, čo spôsobilo paniku aj prípadne aj stratu na životoch. Snažíme sa selektovať kandidátov na európske školiace programy. V tejto chvíli 6 členov výboru v Líbii navrhlo miesta kandidátov, sú tu minimálne požiadavky, títo ľudia musia minimálne 2 roky slúžiť, v pobrežnej straži nesmú mať zápis v trestnom registri Interpol a členské štáty potom taktiež vykonávajú background kontroly a tieto prešetrovania majú naozaj za účel zaznamenať, či niekto náhodou nebol obvinený e, z pašovania, alebo či nemá nejaký súvis či činnosť s medzinárodnými kriminálnymi skupinami. Ide tu o to, aby sa zabránilo e, nelegálnemu zadržiavaniu či mučeniu v Libie. Vieme, že súdny systém v Libii je absolútne nefunkčný, v niektorých častiach krajiny úplne zrútený a od pádu Kadafiho žiadny člen milície nikdy nebol E, stíhaní za porušovanie predpisov. Myslíme si, že EÚ by malo preskúmať e, možnosť e, domácej kontroly. Human Rights Watch sa taktiež o, si robí starosti, že v tejto chvíli neexistuje mechanizmus na monitorovanie ľudí, ktorí sú vyškolení v júni nám bolo povedané, že sa takýto mechanizmus e, vytvára, buduje, ale detaily k dispozícii sme nedostali. Myslíme si, že nestranné, nestranný, transparentný monitoring je absolútne zásadný, aby e, libyské námorné zložky dávali k dispozícii k náhliadnutiu svoje námorné knihy, a EÚ členské štáty by mali neustále trvať na tom, že je potrebné, aby libyská strana sa zhostila svoje zodpovednosti, aby vrátanie interdisciplinárnych opatrení, prípadne aj trestného pokiaľ by to bolo potrebné. Rozsah tragédií v Stredozemnom mori si vyžaduje naozaj komplexný prístup a my sa domnievame, že budovanie kapacít libyských námorných síl, aby tieto mohli bezpečne vykonávať patracie a záchranné akcie. To je toho súčasťou. Taktiež je dôležité reformovať politiku zadržania a zlepšiť zaobchádzanie s ľuďmi v týchto zadržiavacích centrách. Je to však veľmi naozaj dlhodobé, dlhodobá záležitosť a politika EÚ v tomto musí byť jednoznačná a jasná. V tejto chvíli líbyské Libyská pobrežná stráž nie je schopná reagovať na situáciu s bezpečným a ľudským spôsobom. Dochádza tam naozaj e, k zásadnému zneužívaniu, pokiaľ dojde k vyloneniu v Líbii. Vzhľadom na to by EÚ malo zaviesť taký systém a udržať taký systém, kde preberú velenie nad zachrannými činnosťami v medzinárodných vodách. Taliansko e, je zodpovedné za oblasť, ktorá je e, naozaj nad rámec ich e, reálnych obligácií a my toto naozaj podporujeme. Myslíme si, že je e, potrebná oveľa väčšia miera podpory zo strany EU smerom Taliansku, ktoré túto činnosť vykonáva. Taktiež by sme chceli vyzvať Taliansko a ďalšie členské štáty EÚ, aby uznali, aké zásadné sú patriace a záchranné činnosti, ktoré vykonávajú mimovládne organizácie. Na záver by som chcela povedať, že E, sa obávame, čo sa stane, pokiaľ by sa takéto činnosti v Stredozemnom mori obmedzili, zakázali. Pozerali sme, sme skúmali e, vyhlásenie spoločné vyhlásenie Amnesty International a Human Rights Watch. Taliansko navrhlo e, etický kodex, ktorý, ktorý pokiaľ by bol prijatý, by to mohlo pozdržať vylodenie na bezpečných miestach Obavy si tiež robíme za to, že v tom návrhu sa hovorí, že je možné odmietnúť možnosti vylodenia v Taliansku, pokiaľ tá loď by nepodpísala ustanovenia navrhovaného modelu. Marko Vertotti o tom tiež hovoril pokiaľ ide o žiadosť talianstva e, vyššej miery zdieľania zodpovedností členských štátov EÚ v oblasti pátrania a záchrannej akcie, tak sa domnievame, že akýkoľvek etický kódex, pokiaľ by bol potrebný, by mal mať za účel najmä zefektívniť pátracie a záchranné činnosti na mori. Bolo by potrebné sa dohodnúť v rámci konzultácií so všetkými zaangažovanými členmi, malo by sa to týkať všetkých e, plavidel, ktoré vykonávajú patracia záchranné e, akcie a nemalo by sa to prepájať na vyloďovanie. Ďakujem. Thank you, Ms. Sunderland. We've now, uh, just before I go to the members and... Ďakujem pekne. Prvá, ako dám slovo poslancov, chcel by som povedať, že Račnícky zoznam už je uzavretý, takže tí, ktorí ste sa hlásili teraz v poriadku, ale prosím, ostatní sa už nehlaste o slovo. V tejto chvíli máme 17 kolegov, ktorí dostanú e, slovo, ale ešte predtým hovorili sme o akčnom pláne komisie a o etickom kodexe a ešte by ma zaujímalo možno na 4-5 minút, či by ste nám mohli povedať, aká je aktuálna situácia v Ríme, sa o tom diskutovalo, takže poprosím vás naozaj o aktuálne informácie. Toto by nám mohlo pomôcť. Ďakujem pekne, budem hovoriť naozaj stručne. Som rád, že mám príležitosť trošku eh, zareagovať na to, čo tu zaznelo. Na úvod by som chcel povedať niečo veľmi dôležité. Od roku 2015 zdroje EÚ eh, e na operácie na mori sa strojnásobili a myslím si, že vďaka tomu sa podarilo uh, zachrániť vyše 400 ľudských životov na stredozemnom mori. Taktiež by som chcel v tejto chvíli vzdať hold úlohe mimovládnych organizácií, ktoré takisto prispeli k záchrane mnohých ľudských životov na mori. Je to dôležité, aby sme to uznali a ocenili. A taktiež, žiaľ Bohu, musíme uznať, že príliš veľa ľudí stále v oblasti Stredozemného mora umiera a, do, a dôvodom je nárast migrácie na stredozemnej ceste, ale taktiež e, je to dopadom naozaj e, život ohrozujúcim a naozaj aj až vražedným praktikám pašerákov, ako hovorila kolegyňa. E, počuli sme o príkladoch zaobchádzania, ktorý, ktorý videli naši kolegovia z pobrežnej stráže a je potrebné, aby sme túto činnosť pašerákov zahatali a zachránili tak životy. Je potrebné, aby existovali e, pardon, legálne možnosti migrácie Toto nie sú e, ľudia, ktorí takto e, sa sem snažia dopraviť do EÚ, nie sú štandardní, tak povediac, zákazníci. Pašer, ako minulý týždeň predstavila komisia akčný plán, pán predseda sa taktiež zúčastnil e, zasadnutia pre vnútro a spravodlivosť Taline. V pláne sa hovorí o podpore Talianska, ktoré naozaj čili obrovské veľkému tlaku v oblasti migrácie. Musíme posilniť svoje činnosti ako v Taliansku, ale taktiež pozdĺž celej stredomorskej cesty. Naozaj nemáme tu nejaké zazračné riešenie, v tom musíme byť otvorení a situácia sa z jedného dňa na druhý nezmení, avšak potrebujeme svoju činnosť urýchliť, čo môže zachrániť viac životov. Musíme sa naozaj viac snažiť a viac bojovať proti pašterákom. A to znamená, že poskytneme jasné usmernenia všetkým tým, ktorí sú zaangažovaní v patracích a záchranných činnostiach. Je potrebné posilniť kapacity libyskej pobrežnej stráže a musíme taktiež zlepšiť spoluprácu s krajinami ako Tunisko či Egypt. Musím veľmi jasne povedať, že prácu, ktorú e, robí komisia smerom k libyskej e, pobrežnej stráži, obsahuje tiež školenia v oblasti ľudských práv. Toto je pre nás veľmi dôležité. Taktiež pracujeme s inými mechanizmami, ktoré poskytujú členské štáty a naozaj sa snažíme pozrieť na možné benefity takého typu školení a Naozaj ocením ďalšie návrhy na zlepšenie systému či mechanizmu, ktorý je v tejto, chvíli, v tejto chvíli funkčný. Taktiež by sme možno mohli zvážiť, aké by boli možné legálne spôsoby, ako sa dostať v rámci presídľovania do Európy. Myslím, že v pondelok e, sme mali príležitosť pred výborom LIBE predstaviť nový návrh, kde sme riešili presídľovanie z krajín ako Etiópia, Líbia, Niger a to v spolupráci s UNHCR aj v Taliansku treba odviezť ešte kus práce a v našom akčnom pláne je návrh na podporu niektorých postupov, ktoré vyvstávajú z balíčka e, militárnych reforiem. Ide tu o skrátenie časových lehôd, zvýšenie kapacít príjmania, najmä e, príjmacích centier druhej línie a taktiež zadržiavacích kapacít. Komisia e, chce absolútne podporiť akékoľvek činnosti Talianska. A ešte posledná vec tomu etickému kondexu. Áno, my sa domnievame, tak ako sme to nastavili v akčnom pláne, e, pod, ktoré sa týka podpory Talianska, že toto je možné vytvoriť. Podporujeme taliansku iniciatívu vytvoriť etický kodex, avšak myslím si, že je dôležité zdôrazniť, že je potrebné zdôrazniť, čo tento etický konex e, e, má obsahovať. Mal by obsahovať jasné pravidla pre mimovládne organizácie, a poskytnúť im istotu v tom, že môžu vyloďovať ľudí, ktorí boli zachránení na mori v Taliansku a na talianskom území. Sám som bol včera v Ríme. Hovorili sme o tom, že by bolo potrebné e, vytvoriť tento etický kódex v súčinnosti s mimovládnymi organizáciami. To je na teraz od mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dám slovo poslancom, aby mohli položiť otázky alebo pri, pri, predniesť svoje príspevky. Kolegovia, ako som hovoril, 17 z vás žiadali o slovo, takže by som vás poprosil, aby ste obmedzili svoj riečnícky čas, aby sme mali čas aj na odpovede. Pani Mecela, nie je tu pani Sipil. Nech sa páči, máte dve minúty. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručná. V prvom rade by som chcela poďakovať, všetky, po, chcela poďakovať všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré podporujú patracia a záchranné akcie v centrálnom stredomorí a som presvedčená, že všetky tieto aktivity musia byť koordinované a pokiaľ ide o kódex pre mimovládne organizácie, všetci, ktorí pôsobia e, v týchto operáciách, by ho mali podpísať. Ale rovnako súhlasím, že Pátracie a záchranné operácie sú len jedným krokom. A ďalším krokom je prijatie zodpovednosti za prijatie migrantov, za e, riadnu azylovú procedúru. A tu naozaj budeme potrebovať, aby sa členské štáty prestali skrývať za určité populistické opatrenia. Takisto e, súhlasím s tým, čo tu bolo povedané o tých tlakových faktoroch, push factors, e, pretože my tu hovorím naozaj o nútenej migrácii, nútenej z hľadiska toho, že tam sú vojny, že je tam chudoba a podobne. A ak hovoríme o utečencoch z Líbie, mnohí z týchto ľudí vstúpili do Líbie na účely práce a teraz sú v pasci, tak povediac. Žijú v neuveriteľných podmienkach, sú vystavení mučeniu, sú obeťami obchodníkov, a pašerákov. Nie všetci sú ochotní e, nastúpiť na, na tieto lode. Mnohí z nich sú jednoducho predávaní ako tovar a e, sú nútení nastúpiť do týchto chavých člnov. My tu v parlamente už voláme dlho po analytickom prístupe, v rámci ktorého všetky členské štáty urobia všetko, čo je potrebné, aby príjmali týchto migrantov, ale takisto je potrebné, aby sme pracovali aj e, mimo kontextu Európskej únie. Natalie Grisbeck. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu. Vďaka nej si môžeme vytvoriť predsa len trošku predstavu o tom, čo sa deje a aké nám z toho vyplývajú povinnosti nám a ako aj Európanom, ktorí si kladú v tejto oblasti otázky a nevždy na to dostávajú odpovede. Sústredila by som sa možno na to, čo hovoril kolega z Frontexu. Hovorili sme o podmienka nového e, nariadenia. Riešili sme, aby sa aby reakcia alebo teda činnosti záchrany v Stredozemnom mori mohli byť rýchlejšie. Pripomeňme si, že Stredozemné more je kolíska európskej civilizácie a dnes je to cintorín Európy. Čísla, ktoré sme počuli minulý týždeň, hovoria o dvoch tisícoch ľudí, ktorí sa utopili na mori od začiatku roku 2017. Keď sme rokovali o tomto novom nariadení, Bojovali sme za to, aby Frontex bol kompetentný za činnosti pátrania a záchrany. Viem, že sme o tom museli bojovať. A dostali sme argument. Je to oblasť medzinárodného práva, čiže sa tu nemajú čo doplňať takéto prvky do nariadenia ale my sme na tom trvali a podarilo sa nám zaintegrovať e, do Frontexu, do činnosti Frontexu túto misiu, ako ste vyhovorili. Včera sme na Libe diskutovali o vykonávaní tohto naredenia a povedali sme, že hovorilo sa o tom, že iba 9 členských štátov sa plne účastní vykonávania podmienok alebo toho, čo je uvedené v nariadení. Pritom o tom hovoríme už od januára 2017, čiže vyše pol roka. Samozrejme, toto má dopad na pátracie a záchranné služby. Pán Ležer, vy ste hovorili, že musíte vyvážiť činnosti Frontexu medzi pátranie a záchranu a boj proti kriminalite a terorizmu. E, v rámci e, presunu údajov. Ale otázka znie, či by nemalo byť hlavnou prioritou zachraňovať životy. Pokiaľ by všetky členské štáty prispievali, mohli by ste lepšie vykonávať svoje činnosti vrátane, pátrania a záchrany Mala by som aj viac otázok, ale táto otázka je najdôležitejšia. Ďakujem pekne. Thank you very much. I know it's not easy. Ďakujem. Ja viem, že toto nie je jednoduchá téma, je mimoriadne dôležitá, ale poprosím, dodržiavajte časové limity. Pani Spinelli ako ďalšia. E, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela sústrediť na etický kódex pre mimovládky, e, ktoré sa viažú na talianský e, štát. E, je to naozaj aj z pohľadu právneho veľmi znepokojujúce. V prvom rade je to úplná ignorancia toho, že etický kódex, dobrovoľný etický kódex práve bol podpísaný prevažnou väčšinou mimovládok, ktoré propagoval Human Rights C. Sea a že každopádne existuje zákon, ktorý to riadi a je to dohovor o právach na mori to znamená, tu je dobrovoľný kódex e, mimovládiek, e, ktorý je už pripravený. Po druhé, je osobne závažné, že v rámci vypracovania nových pravidiel neprebehla konzultácia všetkých mimovládok, ktoré e, realizujú operácie pátrania a záchrany. Ja viem, že ich požiadavka v tomto zmysle bola vo všeobecnosti ignorovaná. Niektoré odseky kódexu, ktorý bol vypracovaný Talianskom, tie boli vypracované na to, aby znemožnili e, záchranu ľudských životov. Nebudem citovať niektoré. Je tu absolútny zákaz fungovať v teritoriálnych vodách Líbie, kde umiera veľká väčšina osôb a kde Triton nie je prítomný táto operácia. Zákaz nezmyselný, pretože e, záchrana je zákonom v akýchkoľvek okolnostiach. Za akýchkoľvek okolností Líbia nie je v stave organizovať si zónu SAR ani nepodpísala e, tú konvenciu patričnú, alebo teda dohovor, e, zákaz komunikovať telefónom alebo vysielať nejaké e, signály svetelné. Aj to sa zdá byť provokáciou, pretože znemožňuje operácie Search and Rescue, pátrania záchrany. Používanie svetelných signálov je okrem iného predpísané aj pravidlami v rámci námorného práva, a to sú tzv. rules of the road, povinnosť eh, nebrániť operáciám pátrania a eh, vyhľadávania, ktoré realizujú libyské pobrežné hliadky. My vieme, eh, že tieto hliadky často sú súčasťou nekontrolovaných živlov a že často aj spolupracujú práve s tými prevádzačmi. Často dokonca strieľajú na migrantov, na tých, ktorí sa nalodili a nereagujú na akúkoľvek, alebo nezodpovedajú sa nejakej spolahlivej štátnej autorite, štátnemu orgánu. Nakoniec prítomnosť justičnej policie E, pokiaľ ide o e, mimovládny sektor, e, pretože oni investujú do prevádzačov, ale to je porušenie neutrality, ktoré, ktorým sa majú riadiť mimovládne organizácie. Je to tá prvá priorita, ktorá má byť realizovaná v rámci operácií a vyhľadávania záchrany. Ďakujem. Ďakujem, Laura Ferrar. Grazie, presidente. Ringrazio. Ďakujem pekne, pán predseda, chcem sa poďakovať Frontexu, Human Rights Watch, eh, eh, Lekárom bez hraníc a Pobrežnej hliadke za to, že vystúpili dnes v tejto rozprave. Rozpráva, z ktorej vyplynuli niektoré dôležité údaje, eh, o ktorých si chceme urobiť jasno. V prvom rade to, čo spomínal Frontex. Veľká časť tých migrantov, ktorí sú zachraňovaní v Stredozemnom mori, potom sa ukáže, že sú ekonomickými migrantami to nás nutí na novo zvážiť, akým spôsobom budeme riadiť tie migračné toky, pretože podľa tých eh, nariadení, alebo to nariadenia Dublinského nariadenia, tak v čase, kedy sú takéto vylodenia realizované v Taliansku, tak tieto osoby naďalej zostávajú v Taliansku. Nie je tu žiadny typ spolupráce zo strany iných členských štátov, preto si musíme ujasniť, ako chceme riadiť ekonomickú migráciu na úrovni EÚ. Potom sú tu mm, žiadosti mimovládneho sektora, alebo teda požiadavky, ktoré na nich smerujú a predtým boli tak niekde na polceste, ceste, teraz e, je to už nejak ináč. E, otázka je, akým spôsobom sa pozicionujú v Stredozemnom mori. Čakajú e, tých migrantov pri libyských vodách, lebo to je ďalší potrebný údaj na to, aby sme si ujasnili, ako prebiehajú tie operácie, ako sú koordinované. Prečo, a to je teda otázka, ktorú smerovali sme aj na Európsku komisiu, a na ktorú sme ešte nedostali tú odpoveď. Prečo si stále volia e, talianské pobrežie alebo talianské vody ako ten posledný moment, poslednú inštanciu na záchrannú operáciu? Je to z dôvodu nejakých precíznych alebo presných pravidel, alebo je to len voľba, ktorá, e, ktorú oni prijímajú podľa, podľa seba, podľa svojho uvažovania. Pokiaľ ide o operáciu Triton, e, to je operácia, ktorú spomínam a chcem sa spýtať Frontexu, je jasné, že pokiaľ ide o operačný systém Frontexu, tak všetky tie vylodenia, ktoré sa dejú v rámci operácie Triton, tie musia e, potom doraziť až do Talianska. E, je tu ešte ďalší údaj, ktorý sa pridáva k tomuto. Tie vylodenia, ktoré realizujú mimovládne organizácie, potom je tu pobrežná hliadka, ktorá realizuje ďalšie vylodenia a my sa dostávame do situácie mimoriadných ťažkostí pre Taliansko, e, pretože v zmysle dublinského nariadenia tieto osoby tu majú mať právo zostať, ako spomínala predtým kolegyňa z Nemecka, tie vylodenia to je len jedna časť e, riadenia migračných tokov, ale potom my všetci musíme riešiť otázku príjmu a opäť e, je to na Taliansku, e, z ktorého sa stáva utečenský tábor pre celú Európu. My máme zvyšujúci sa počet tých vylodení a z úmrtí v mori. Takisto sa zvyšuje kriminalita, organizovaná kriminalita, ktorá naďalej pretrváva, pokiaľ ide obchodovanie s ľudskými osobami a my chceme vedieť od Európy, ako chce zareagovať, čo chce spraviť na to, aby na európskej úrovni e, riadila tieto veci, alebo či to chce nechať len v rukách Talianska, teda všetko to riadenie migrácie v oblasti Stredozemia. Ďakujem. Thank you. Mr. Coelho, Ďakujem, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkým rečníkom a dovolte mi uviezť tri body, také východiskové body. Poprvé, my sme nahradili taliansku operáciu Marinostru s e, európskou operáciou Trident a operáciou Sofia. Po druhé, dnes mimovládne organizácie e, im ďačíme za jednu zlo štyroch zachránených osôb v centrálnom stredomorí a po tretie počet e, nelegálnych príchodov je teraz väčší, ako bol v Lani v tomto období. E, tri otázky. Vieme sa zhodnúť na riešení humanitárnej krízy a zároveň riešení štrukturálnych problémov, ktoré súvisia s nedostatočným azylovým systémom v EÚ a neriešením príčin v krajine pôvodu. Druhá otázka. E, dochádza k zmene modus operandi e, pašerákov Podmienky sa zhoršili. Jeden, jeden z cieľov operácie Sofie bolo ničenie člnov. Sú tieto, dve faktory, sú tieto dva faktory prepojené? A moja posledná poznámka. Nemali by sme demonizovať úlohu mimovládnych organizácií. Oni zachraňujú tie životy, ktoré e, nezachraňujú členské štáty. My musíme spolupracovať a spolupracovať koordinovane a preto akčný plán komisie je dobrým východiskom, ale treba veľmi jasne povedať, že ak chceme riešiť naše problémy, tak sa najprv musíme nad týmito riešeniami zamyslieť e, Pani Kengi, prosím. E, ďakujem, Klód. E, ja sa chcem poďakovať e, pobrežnej hliadke, Lekárom bez hraníc, Human Rights Watch, ale takisto Frontexu za tie správy a za tie prezentácie, ktoré mali. Ten primát ľudského života to je nepopierateľné právo a aktivity pátrania a záchrany to nie sú len prioritou a teraz sú aj povinnosťou z pohľadu medzinárodného práva, a z pohľadu akéhokoľvek práva. Nejde teda o nejaké, nejakú konkurenciu alebo nejaké bilancovanie, že kto za menej prostriedkov dokáže lepšie tieto veci riešiť a potierať kriminalitu na mori a realizovať tie operácie záchrany. Taliansko e, môže byť len hrdé na neustálu prácu našej pobrežnej hriadky, ktoré dokáže nahrádzať nedostatok našej spoločnej práce a spoločného riadenia hraníc. E, som ale takisto aj ja pobúrená, pokiaľ ide o tie nehanebné, e, nehanebné obvinenia smerom na mimovládne organizácie, ktoré naďalej otravujú tú debatu a klímu, pokiaľ ide o tento fenomén, ktorý e, už je, ktoré už je prekonaná táto vec. To je, to je vec, ktorá je úplne v novom svetle. Nie je tu žiadna iná alternatíva záchrane na mori a našou povinnosťou je e, zabezpečiť e, spravodlivosť a, a, a mier. Európa, ktorá bude ignorovať takýto jav, ktorý sa objaví v nejakom členskom štáte a ktorý ponechávajú moju krajinu, teda len Taliansko, e, na z egoizmu ostatných štátov, to skutočne potom platí to, čo povedali, že zíde z očí, zíde z mysle. Ale toto nie je len naše more a ja opakujem, to problém nie je 80 tisíc ľudí, ktorí od začiatku roka prišlo na talianské brány alebo talianským dverám, tak a súhlasím s kapitánom Galinelim. Ten problém sa prejaví zajtra. Bude to štrukturálny systémový problém a ten fenomén sa bude zhoršovať a bude to kombinácia, e, kombinácia politických nástrojov a solidarity e, budeme to môcť riešiť. E, minulý apríl, teda apríl minulého roku spolu s kolegyňou Mecola sme teda osvojili tzv. holistický prístup v rámci nášho uznesenia. Ďakujem pekne, tam treba ísť. Thank you, Cecil. Um... Ďakujem, Cecil. Pán Poliezi. E, ďakujem pekne a úprimný aplaus pobrežnej hliadke Talianska, troška menej e, úprimný aplaus ostatným členským štátom, pretože solidarita voči Taliansku sa neprejavuje a určite nie je to, nie je to v rámci tých skromných čísiel, nejakých 12 e, operácií alebo nejaké helikoptéry, 3 v rámci Triton a, a určite to nie je, sa to neprejavuje ani zatvorenými dverami zo strany Macrona alebo iných e, Španielov a tak ďalej. To je núdzový stav, ktorý sa neobmedzuje na Taliansko, ale je to európska záležitosť. Chcem teraz e, dať jeden údaj, ktorý už bol spomenutý aj výkonným riaditeľom Frontexu, a spomenula to potom aj Laura Ferrara. Je to migračný e, tok e, v strednej časti Stredozemného mora a tam je prevažná tá časť tých migrantov ekonomickej povahy. 5% e, je tých ekonomických migrantov zo všetkých, ktorí sa vylodia na talianskom pobreží. To je nevyhnutné v rámci všetkých ďalších úvah, ktoré chceme ďalej robiť. Ja sa preto domnievam, že je treba istotne zachraňovať všetky ľudské životy možné, ale je treba e, obmedziť e, tie odchody z Libie prostredníctvom e, lepšej a posilnenej spolupráce s, libyským, libyskou pobrežnou hliadkou, libyskými úradmi a hlavne pokiaľ ide o zvýšenie pomoci pre Afriku, tak aby sme dokázali to riešiť pri zdroji. Thank you. please. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že po tom, čo sme si vypočuli od hostí, ehm, jednoducho e, som trošku e, zmetená, e, pokiaľ ide o to, či všetci naozaj máme záujem zameriavať sa na pátranie a záchranu operácie týchto typov. Pamätáme si, čo sa dialo počas tohto leta a zmetená e, som preto, lebo e, zaznelo z niektorých príspevkov, že e, možno spochybňujeme potrebu zachraňovať životy. Tu nejde o zastavovanie migračných tokov, tu ide hlavne o zachraňovanie životov. My musíme uznať, že mimovládne organizácie pôsobia v tejto oblasti preto, lebo zlyhávame my. A tento parlament vždy volal po väčších a rozsiahlejších pátracích a zachraňujúcich aktivitách EÚ. A takisto je tu dôležitá otázka tzv. bezpečných prístavov. A Taliansko po tomto mechanizme volá. My musíme identifikovať, ktoré sú tie bezpečné prístavy pre migrantov, kde ich je možné tak povediac vylodiť. Ehm, myslím si, že po tom, čo sme si tu e, vypočuli o Líbii a pobrežnej stráže Líbie, tak tam tá cesta nevedie. Jednoducho um, oni prispievajú k zneužívaniu týchto migrantov. Oni vystavujú ich životy nesmiernemu riziku. Myslím si, že dlhodobé riešenia e, spočívajú v rozvoji demokracie a udržateľného rozvoja v krajinách pôvodu, ale čo potrebujeme teraz sú naozaj operácie pátracie a zachraňujúce a takisto identifikovať e, bezpečné prístavy pre e, týchto e, migrantov tak, aby neboli ohrozené ich životy. Ďakujem. Ďakujem, pani Mimberg. Má slovo. Ďakujem, pán predseda. Nuž, dnes sme tu počuli množstvo informácií a samozrejme zaznelo tu aj množstvo otázok. My sme tu svedkami <coughs> novej migračnej krízy, ktorú sme zažili v roku, zažili v roku 2015 a my sa musíme najprv zamerať na to, kde sú problémy. Hovoríme tu, že väčšina migrantov sú ekonomickými migrantami. Ako keby sme už e, prestali hovoriť o vojnových zónach alebo oblastiach a hovoríme tu o tom, že migranti prichádzajú e, z ekonomických dôvodov z Afriky. Rečnička prerušila svoje vystúpenie. E, nech sa páči, pokračujte. My tu hovoríme o krajinách v Afrike, ktorých sa mnoho ľudí rozhodlo presťahovať do Európy za prácou alebo za svojimi príbuznými, tak aby mohli, keď v Európe peniaze zarobia, posielať ich spätne do Afriky. Milióny ľudí čaká na to, aby prekročil európske hranice a zlepšilo svoje ekonomické podmienky. A e, toto je naozaj problém. No a pokiaľ ide o mimovládne organizácie, 14. júna noviny New York Times napísali článok, v ktorom sa hovorí, že väčšina záchranných operácií sa udiala v libyských teritoriálnych vodách, ale my sme si tu dnes vypočuli, že ako náhle tieto lode e, prekročia hranicu výsostných vôd Líbie, e, pašeráci im odmontujú motory a nechajú ich na pospach svojho osudu. Na mori máme čoraz viac nebezpečných pravidiel, plavidiel. A toto je potrebné riešiť. A samozrejme, Taliansko nedokáže zvládnuť tento nápor. Pán Renzi povedal, že Taliansko nemá už morálnu povinnosť pomáhať e, migrantom. Je naozaj potrebné, aby sme sa zamerali na e, kľúčové príčiny týchto problémov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, e, hlavne kapitánovi Galinelimu, ktorý počiarkol niektoré otázky, ktoré sú veľmi zaujímavé. Preto všetkým povedal, že nie je, možné sa pova- nie je to možné považovať za bezpečné miesto na vylodenie teda Libia, mne sa zdá, že všetky iniciatívy rady a komisie zabúdajú na tento údaj, na túto skutočnosť. Chcem sa mu poďakovať za to, že pripomenul, že problémom je nedostatok e, bezpečných ciest, ktoré sú bezpečné z pohľadu prístupu a že nestačia len policajné zásahy, pokiaľ ide o boj proti prevádzačom e, jediný spôsob, ako nejakým spôsobom zabezpečiť e, uplatnenie legitimného nároku na medzinárodnú ochranu a takisto povedal, že nie je alternatíva tým operáciám pátrania a záchrany. Ja som navštívila e, loď SOS v Katánii minulý štvrtok a takisto pobrežné orgány. Stretol som sa s veľmi kompetentnými ľuďmi, ktorí dobrovoľným a štedrým spôsobom veľmi plne spolupracujú s týmito orgánmi a s pobrežnou hliadkou a z ich svedectiev sa ukazuje, že viac ako polovica osôb, ktoré dostávajú pomoc a ktoré prichádzajú z Libie, zažili v tejto krajine násilie a mučenie akéhokoľvek typu. Zdá sa mi preto absurdné viesť takúto diskusiu, e, ktorá je namerovaná proti mimovládnym organizáciám, e, pretože oni vedia presne, aký je problém, keď je tam nedostatok odzvy. A ako vidíme, aj Európa je nedostatočne vybavená, pokiaľ ide o tie SR e, operácie my sme hovorili o tých eh, výrazných nedostatkoch tej operácie Triton. Boli tam nedostatočné prostriedky, eh, nebol tam dostatočný mandát, humanitárny mandát pre search and rescue operácie. To sa týka tak Sofie ako aj Tridentu. Ja si ja myslím, že treba sa opierať o ten akčný plán, napriek tomu teda, že sa hovorí o akčnom pláne podpory Talianska, tak je to skutočne len ťahanie za nos, pretože to nie je skutočne podpora Talianska, je to len externalizácia uh, tej migračnej dohody a snaží sa izolovať Taliansko, tak ako sa to stalo aj v prípade Grécka. Jediným riešením je presídlenie všetkých bez ohľadu na národnosť, zabezpečenie bezpečných ciest, pokiaľ ide o prístup do všetkých členských štátov a konečne prekonať tú, to do Dublinu, pokiaľ ide o krajinu prvého príchodu. Iba takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť, že z Grécka a Talianska nebudú tie jediné body príchodu. Ďakujem pekne. Grazie, presidente. Ehm, Ďakujem pekne. Je smutné eh, registrovať, ako v týchto rokoch sme my boli jediným, ktorí eh, sme sa stali jediným bezpečným miestom príchodu, teda tie sicilské prístavy. Sú tu iné eh, veci, teda iné, iné oblasti, ktoré miznú, tak povedia z tejto, z tejto mapy, napríklad Malta alebo tak ďalej. A niektoré veci treba si objasniť a treba to vysvetliť aj talianským občanom, e, pretože nad rámec tých príjemných pekných slov solidarity voči Taliansku a voči talianským občanom, tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany e, vlád iných e, krajín, ktoré sú zastúpené v rámci politických skupín, my sme nevideli nič viac, len tieto príjemné deklarácie pekné. My sa pýtali, pýtali sme sa viackrát Frontexu a chceli sme aj komisie, aby konečne boli zabezpečené, zabezpečené také zamedzenie tých, tých e, vylodení v takomto množstve, akým spôsobom bude fungovať Trident a ako je možné sa od tohto odraziť. Pokiaľ ide o e, vzťahy s mimovládnym sektorom, nechceme nikoho atakovať ani útočiť na nikoho. My dobre vieme, že mnohé z týchto organizácií fungujú veľmi dobre ale sú tu už otvorené šetrenia na úrovni prokuratúry v Taliansku a my musíme rešpektovať fungovanie prokuratúry a my chceme aj od Frontexu vedieť, že či skutočne došlo k situáciám, ktoré neboli celkom jasné, či je tu skutočne vzťah medzi nejakými libyskými zložkami a medzi mimovládnymi organizáciami alebo zložkami, ktoré nie sú úplne objasnené. To je vec, ktorá je nevyhnutná, pretože za posledné roky sa tie miesta záchrany presunuli stále viacej, viacej k libyskému pobrežiu. E, samozrejme aj lekári bez hraníc. Ja sa chcem spýtať, či e, ste schopní zabezpečiť úplnú transparentnosť a korektnosť zo strany všetkých mimovládiek, ktoré fungujú v Stredozemnom mori. Zatiaľ čo na Frontex a na komisiu sa chcem spýtať, prečo uvažujete nad zavedením etického kódexu pre všetky mimovládne strany, ak fungovali dokonalým spôsobom, korektným, transparentným, ak požadujete etický kódex, tak sa predpokladá, že tu boli nejaké nezrovnalosti a ak boli nejaké nezrovnalosti, chceme vedieť, aké to boli. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Naozaj oceňujem túto diskusiu. Myslím si, že nám to umožní sústrediť sa na to, kto je zodpovedný Dobre si pamätáme, aké otázky vyvstali v Grécku, na Malte, v Taliansku či v Taliansku. A myslím si, že to aj pomôže nejak ukludniť diskusiu, ktorá je často vášnivá. Je potrebné, aby sme odlišovali ľudí, ktorí žiadajú o azyl a migrantami, A naozaj musíme riešiť aj otázku návratov. A potom si vyriešime aj otázku obviňovania napríklad mimovládok, aby sme sa vyhýbali situáciám, kedy sa e, nesprávne zaznamenávajú počty migrantov alebo sa e, ignorujú vhodné postupy pri zaznamenávaní žiadateľov o azyl. Uvedomujem si, že to je zložitá situácia. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. No a súhlasím s e, tým, že je potrebné nájsť riešenia ako krátkodobé, strednodobé, tak aj dlhodobé je naša úloha ako poslancov parlamentu e, pracovať na tejto schéme s komisiou ako aj s radou. Ja mám dve otázky. Z krátkodobého hľadiska posilnenie boja proti pašerákom a bojovanie proti zdrojom financovania týchto pašerákov. Mohli by nám e, panelisti povedať, aká je situácia ako by sme mohli pokročiť v tejto oblasti. A druhá vec, a už končím, naozaj si veľmi vážim ľudí, ktorí pracujú na Dublinskom nariadení, ale myslím si, že je potrebné, aby sme túto diskusiu ukončili, aby sme sa, aby sme sa zhodli nad tým, že Dublinské nariadenie už nerieši aktuálnu situáciu. Kolegovia, máme trošku problém s časom. Máme tu ešte pani Toja, pána Kostora, pani Misila. Chce, ešte hlasila o slovo pán Andresen, pani Intavel, takže prosím chvíľu, počkajte a ja sa chcem opýtať, či si teda necháme čas na to, aby sme si vypočuli odpovede rečníkov, alebo si vypočujeme všetky vaše e, otázky, ale potom máme ešte tri body a musíme tiež riešiť otázku Grécka e, s výborom DV, čo je tiež dôležitá záležitosť, je to mimoriadne zasadnutie. Takže je to na vás, mrzí ma to, ale toto je tiež mimoriadná schôdza. Takže takúto voľbu pred sebou máte. Mlčite. Myslím si, že sme tu mali veľa rečníkov. Možno, že keď sa budete chcieť všetci prejaviť, tak potom si vypočujeme odpovede e, našich hostov inokedy. Hosti. Áno, chcete sa všetci vyjadriť, tak sa musím ospravedlniť hostom toto je parlament, tak toto tu funguje. Ja sa vzdám svojho ročníckého času. Dobre, pani Tabels, nech sa páči. Okay, thank you, chair. Uh, I'll, I'll... Ďakujem. Ja budem teraz stručná. My sme si tu vypočuli množstvo obvinení voči mimovládnym organizáciám, ale chcem presne vedieť, z čoho sú obviňované a o čom má byť ten kódex pre ne. Čo má riešiť? Nemali by sme radšej vyvíjať tlak na národné vlády a nie na mimovládne organizácie. No a pokiaľ ide o líbyskú pobrežnú stráž, myslím si, že takmer 150 miliónov eur bolo alokovaných líbyskej pobrežnej stráži e, na účel vzdelávania v oblasti dodržiavania ľudských práv. Kto dohliada nad týmito vzdelávacími programami? Kto dohliada nad eh, míňaním týchto prostriedkov. Ako vieme, že prostriedky sú vynakladané spôsobom, eh, ktorým by vynakladané mali byť? a pani Wimberg a Ferrara mm, povedali, že títo ľudia sú poväčšine ekonomickí migranti. Nemyslím si, oni sú ekonomickí migranti, keď sa vydajú do Líbie, ale keď opúšťajú Líbiu, tak sa stávajú utečencami, pretože unikajú pred biednou situáciou v Líbii. A táto diskusia len počiarkuje naliehavú potrebu prijatia nástrojov pre legálnu migráciu a národné vlády jednoducho si predtým zatvárajú oči e, pred realitou, pretože táto migrácia tu existuje, takže e, radšej sa pozrieme na to, aká je realita a neobvinujeme mimovládne organizácie. Mám e, požiarovku adresovanú ďalším prihlášeným rečníkom, aby naši hostia mali vôbec možnosť reagovať na otázky, ktoré tu zazneli. E, Výbor pre rozvoj sa e, zíde trošku neskôr, ako bolo naplánované, čo nám dáva mierny časový priestor na to, aby sme si mohli vypočuť aj reakcie našich hostí. Takže ja by som poprosil o spätnú väzbu rečníkov, Pán kapitán Kalinelli, ako prvý, poprosím minútu, dve minúty maximálne, keby ste mohli formulovať reakcie na tie otázky, ktoré tu, vaše reakcie na tie otázky, ktoré tu zazneli. Kapitán Galinelli, nech sa páči. Ďakujem veľmi rýchly. Problém, pokiaľ ide o nás, tak ako to bolo približené v tej prezentácii, je to nevyhnutné z pohľadu boja proti tým kriminálnym zložkám a stabilizácie situácie v Líbii, pretože tie líbyjské úrady nie sú schopné kontrolovať tento jav, čiže na to, aby sme zabezpečili skutočnú spoluprácu e, s líbyskými úradmi, treba stabilizovať situáciu. To je ale viac politická záležitosť ako operatívna, technická. Pokiaľ ide o spoluprácu, ktorú pobrežná hliadka Talianska a ten program spolupráce, e, ktorú má s libyskou protistranou, Eh, pokiaľ ide o realizáciu takýchto operácií na Libyskom pobreží. To je pravda, že to je program, ktorý nemá účinky, ktoré sa bezprostredne prejavujú. Európska komisia hovorí o momente prvej fázy, fáze assessment, teda posúdenia, teda posúdenia tých potrieb a, a ktoré sú tie zainteresované strany, s ktorými treba vstúpiť do takéhoto projektu Každopádne ako cieľ treba do kontextu všeobecného tejto, tohto projektu, do toho holistického prístupu, tam zapracovať iné veci a treba tam zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv, pretože centrum záchrany musí byť schopné zaručiť medzinárodné štandardy aj v rámci takéhoto projektu. Posledná vec, ktorú by som ešte chcel povedať, tie akcie na mori, ktoré je možné posilniť a zlepšiť, tá, to predpokladá eh, integrovaný a lepší, lepšiu spoluprácu na úrovni orgánov v rámci Search and Rescue a hraničnej stráže. Sama, please. Zástupca Frontexu, prosím. Eh, Ďakujem. Odpoviem na otázky, ktoré tu zazneli, najmä pokiaľ ide o kapacity, ktorým má k dispozícii Frontex. Je pravda, že príspevky niektorých členských štátov neprichádzajú a na jar Frontex čelil operatívnym problémom a, a počet využiteľných lodí, lodí bol znížený. Agentúra samostatne e, s extra rozpočtovými prostriedkami, ktoré sme získali z EÚ, sme dokázali navýšiť e, vzdušný dohľad Vďaka tomu sme e, zbierali informácie o Stredozemnom mori a, na, a vďaka tomu sme napríklad minulý týždeň dokázali zátknúť dvoch ukrajinských pašerákov, ktorí operovali, boli aktívni smerom k Taliansku. Rozprávali sme sa tiež o mieste vyloďovania Operačný plán Tritonu sa rokoval s Frontexom koncom roku 2014. V súlade s platnou legislatívou ako aj v súlade s nariadením roku 2014 666 sa tu hovorí o miestach vyloďovania a v súlade s tým Triton narába s miestami vyloďovania v Taliansku. Bola zorganizovaná schodza, kde sa zúčastnilo samozrejme všetky členské štáty a Taliansko a Taliansko tam požiadalo, aby sa revidoval tento bod o práve miestach vyloďovania. Niektoré otázky sa týkali mimovládnej organizácii a toho, či dochádza k nejakému obviňovaniu. Čo ja očakávam od etického kodexu je, že budeme schopní lepšie zorganizovať zber e, dôkazov proti trestnej činnosti. Nie je tu nejaká protichodnosť medzi, medzi záchranou životov a prispievaní k boju proti kriminálnym e, skupinám. To si vôbec neproti reči. A chcel by som povedať, že v rámci mandátu Frontexu je toto integrovaný prístup, pretože v našom mandáte je a záchranná činnosť, ako aj boj proti cezhraničnej kriminálnej činnosti. Takže myslím si, že vďaka tomuto etickému kodexu by sme dokázali lepšie e, získavať potrebné údaje. Áno, ďakujem pekne. No a ešte k tým mimovládkam by som vás poprosila, aby jeden z vás hovoril na minútu, pretože budeme hlasovať. Ja sa vzdám svojho slova, nech sa páči, dám slovo kolegovi z NSF. Ja si myslím, že minúta nebude dostatočná na to, aby sme vysvetlili Frontexu humanitárne zásady, ktoré znemožňujú aktivitu e, justičnej policie zo strany e, nezávislých mimovládnych organizácií v súvislosti s otázkami, ktoré boli položené. E, tá pozícia mimovládnej organizácii, e, pokiaľ ide o tých 150 miliónov, ktoré boli po, už nasmerované na libyské zložky. Samozrejme, my sme za to, aby sme realizovali tú akciu tam, kde to je potrebné. Nechceme to robiť v Basti alebo v Neapole. My sa ocitáme v rámci našich operácií v tých zónach, kde sa práve dejú tie incidenty a ten presun smerom na juh bol spôsobený faktormi, ktoré sme predtým popísali, a to aj v súvislosti s protipašeráckými opatreniami, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ. My nie sme tí, ktorí robia túto voľbu. E, tá voľba prichádza zo strany talianských orgánov a to súvisí aj s nevyhnutnosťou koordinácie záchranných operácií, ktoré zahrňajú aj definíciu bezpečných prístavov, kde dochádza k tým vylodeniam, tak ako to vysvetlila pobrežná hliadka a v závislosti od disponibility a dohôd s inými členskými štátmi Väčšinou teda Taliansko je tým štátom, teda skôr prevažne je Taliansko tým štátom, ktorý príjma takýchto e, migrantov, ktorý zachraňuje. A nakoniec, pokiaľ ide o tie vyšetrovania zo strany prokuratúry, otázka je, či ste schopní zagarantovať transparentnosť celého mimovládneho sektora. To je e, obrátenie toho, ako by mal fungovať dôkazné vremeno. Ja sa chcem spýtať, či vy ste schopní zagarantovať úprimnosť všetkých komponentov a všetkých vecí vášho politického hnutia Takto to nefunguje, takto sa to nerobí. My sme pripravení zverejniť e, alebo dať k dispozícii akýkoľvek nástroj, ktorý e, potvrdí to fungovanie. E, sem, samozrejme sme otvorení voči justičným orgánom, my sme plní k dispozícii a veríme, že za takýmto obvinením, ktoré nikto nebolo preokázané, dôkazmi, ktoré by boli podložené, myslíme si, že ide o pokus eh, odvrátiť pozornosť od iných zlyhaní. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa ešte raz s našim hostom. Eh, pani Toja, nech sa páči. Faktická poznámka, 30 sekúnd. Ja si myslím, že treba pokračovať v tejto diskusii. Ja som to pochopila tak, že ten záver bol taký, že nakoniec môžem vystúpiť, eh, lebo som toto to požiadala. Chcem jednu vec Taliansko e, požadovalo aj smerom na Frontex revíziu toho akčného plánu, pretože došlo k úplnej zmene kontextu v porovnaní s tým, aká bola situácia pred troma rokmi. Po druhé, chcem vás požiadať všetkých, aj napriek tomu, že plníte osobitné úlohy, aby ste boli jednoznačne jasní v tej požiadavke, že celá tá reťaze, celý reťazec musí fungovať. E, e, my samozrejme tvrdíme, že treba vždy a za každé okolnosti zachraňovať ľudský život. Ale sú tu potom aj iné časti toho reťazca, ktoré musia fungovať. Ak zablokujeme príjem, tak potom aj bude spochybňovaná záchrana. Treba si zabezpečiť, že budú fungovať všetky tie ohňovka reťazca. A tie politické motivované, politické motivované útoky voči mimovládkam to treba tiež odstrániť. Kolegovia, aj vo vašem mene chcem poďakovať našim hosťom a takisto vám, za disciplínu. Bez pochyby tejto téme sa budeme venovať po letnej prestávke. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o návrh rozhodnutia. Pán Hotefiu, chcete to uviesť? Oui, monsieur le président, chers collègues, bon, notre commission... Áno, ďakujem za slovo. Náš výbor bol požiadaný vypracovať stanovisko o potrebe zaviesť kontrolné opatrenia, ktoré sa týkajú celej EÚ a ide tu o novú psychoaktívnu látku, ktorá sa nazýva lakryloj fentanyl. Táto látka sa vyrába v Číne, podobá sa na opiát a používa sa ako súčasť anestézie a je to látka, ktorú by, ktorá by sa mala kontrolovať e, v rámci dohovoru OSN. Takže e, organizácia, ktorá sa zabera toxikomaniou, bola požiadaná o evaluáciu tohto produktu, hodnotenie a to bolo vy, vykonané v spolupráci s Europolom. V tejto správe sa uvádza, že už od roku 2016 sa tento produkt nachádza v šiestich členských štátoch. Rečník bol prerušený. Prosím vás, kolegovia, keď opúšťate miestnosť, zrobte to prosím potichu, aby sme mohli pokračovať. Takže v správe sa uvádza, že táto látka je už na e, trhu š- od apríla 2016 od 6 členských štátov a 46 úmrtí sa priamo viaže na užitie tejto látky. Táto látka je potom ešte zodpovedná aj za 20 ďalších intoxikácií. Takže táto látka má naozaj ako aj sanitárny, tak aj sociál, predstavuje sanitárne a sociálne riziko v celej únii. Preto odporúčam, aby ako náš výbor, tak aj parlament schválil eh, návrh e, rady. Ďakujem. Much, Please... Ďakujem veľmi pekne, pán Hotefiu. A ospravedl... Príjmete ospravedlenia za tú vysokú hlukovú hladinu, v rámci ktoré ste museli predstaviť tento návrh. 17. júna je e, termín pre pretlenie pozmeňovacích návrhov. Hlasovanie bude v októbri. A teraz pristúpime k elektronickému hlasovaniu. Pán Diaz Demera, ak chcete vystúpiť pred hlasovaním, nech sa páči. Alebo pristúpime priamo k hlasovaniu. Takže priamo hlasovanie.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 Kolegovia, poprosím, usadte sa. Hlasovanie bude elektronicky. Či všetci sme pripravení? So, okay, don't injure yourself. Take, take it. Take your time. They don't actually vote. Ešte nehlasujte zatiaľ. Ja som ešte neotvoril hlasovanie, takže všetci pripravení teraz. A už tu niekto začal hlasovať. Dá sa to nejako zrušiť? Môžeme to ešte raz reštartovať? To hlasovanie. Takže od, hlasovanie otv- je otvorené. Uzatváram hlasovanie. 33 za, 11 proti, 1 sa zdržal. Takže návrh je prijatý. A teraz hlasovanie o texte predbežnej dohody. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený 36 za, 11 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi